Zápisnice z tohto stretnutia budú zaslané pred začiatkom ďalšieho stretnutia a blahoželáme e, všetkým, ktorí sú spomenutí ako autory v uznesení. Čím pádom